bude hovoriť v mene EPP Sergio Paolo Francesco Silvestris. Máte slovo. Vážený pán predseda, e, chcel by som sa vyjadriť k týmto povodňam, ktoré postihli európske krajiny. Minulý týždeň per le autorità è stata la peggiore alluvione degli ultimi 50 anni e in due giorni došlo k obrovským záplavám aj v Belgicku a za dva dní e, bolo toľko zrážok, ako normálne za jeden mesiac bola povolaná armáda na evakuáciu postihnutých oblastí. Podobná situácia bola v západnom Francúzsku, kde bol postihnutý, zasiahnutý aj dopravný systém, a takisto e, výsev e, jesených plodín e, bol ohrozený. Došlo k dvom umrtiam a v kampani a v kampani a v Toskansku zomreli traja ľudia. Ľudí bolo treba vyťahovať, vyslobodzovať z bahna. E, je potrebné venovať prostriedky na reštrukturalizáciu. Vyše 4500 ľudí bolo evakuovaných. Aj polnospodárska pôda bola e, zasiahnutá a e, bol, bol zaznamenaný úhyn dobytka a v prvých etapách tohto núdzového stavu v Taliansku e, zasiahli aj dobrovoľníci a pomáha e, Európsky parlament. Má to dlhodobé dôsledky, pretože Európa Slovenskú ekonomiku tvoria aj veľmi mnohé malé e, podniky, farmy a mnohé z týchto fariem prišli o svoj dobytok, o strojné zariadenie a to všetko bolo utopené v bahne. Tieto malé e, farmárske usadlosti boli postihnuté aj ekonomickou krízou a hrozí im bankrot. E, táto tieto povodne zvýšili chudobu v týchto oblastiach a Európa musí poskytnúť podporu vládam týchto krajín, pretože je potrebné mobilizovať Európsky fond solidarity. Bolo by potrebné um, um, urobiť výnimku z veľmi prísnych kritérií na uvoľňovanie prostriedkov z tohto fondu, pretože situácia je skutočne naliehavá a musíme dokázať, že Európa je pripravená poskytnúť pomoc. Teraz zastup kňa socialistov a demokratov. Ďakujem, pán predseda. V mene socialistickej skupiny by som chcela prejaviť našu solidaritu so všetkými regiónmi, ktoré boli ťažko postihnuté prírodnými katastrofami. A chcela by som vyjadriť sústresť rodinám obetí týchto povodní. E, rok 2010 uvrhol svet do stavu šoku, pretože došlo ku katastrofe v autonómnom regióne Madeira v Portugalsku, potom e, tam boli obrovské búrky vo Francúzsku, v Španielsku, v Belgicku, Nemecku, Holandsku, to všetko viedlo k obrovským škodám. V Strednej Európe letné povodne sú čoraz častejšie a majú ničivé účinky v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, v Rakúsku, v Polsku, v Taliansku aj vo v Spojenom kráľovstve museli tisíce ľudí opustiť svoje domovy, mnohé e, priemyselné zariadenia museli zastaviť prevádzku a v Európe každoročne stovky tisícov hektárov pôdy a lesov sú zničené aj v dôsledku lesných požiarov. Táto situácia bola v tento rok ešte horšia. E, prírodné e, katastrofy sú čoraz častejšie, majú obrovské dôsledky pre ekonomickú činnosť, ako aj pre životy ľudí. Je potrebné, aby sme v budúcnosti zabezpečili lepšie riadenie rizik, Ehm, OSN vypracovalo systém varovania pred takýmito e, katastrofami. Je potrebné, aby sme my e, tento systém takisto posilnili s tým, aby sme predchádzali podobným udalostiam a posilnili odozvu na ich dôsledky. Je potrebné aj príslušné mechanizmy zjednodušiť a e, tie pravidlá, ktorými sa riadi poskytovanie pomoci, musia byť menej prísne a musia byť pružnejšie. Nechápeme, e, prečo rada teraz e, zdržiava e, nové nariadenie o Európskom fonde Solidarity, ktoré navrhol Európsky parlament. Chcela by som vám pripomenúť, že parlament nedávno predložil návrh na vytvorenie Európskeho observatória tak, aby sme mohli sledovať účinky sucha je to Európske stredisko pre kontrolu e, sucha a e, toto môže mať veľmi významnú úlohu. Ďakujem pani e, poslankyňa, ďakujem kolegovia. Liberáli a demokrati budú zastúpení pánom Dirkom Sterkom. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, v prvom rade je potrebné vyjadriť sústrasť obetiam. Štyria ľudia zahynuli v mojej krajine a stovky tisícov ľudí utrpeli obrovské finančné straty vo svojich domovoch e, aj vo svojich prevádzkach. Preto s nimi skutočne súcitíme posledných mesiacoch a týždňoch mnohé európske krajiny zaznamenali problémy napríklad s povodňami. Mám otázku na európskeho komisára. Vzhľadom na to, čo sa v súčasnosti deje, myslím si, že by bolo veľmi dobre, keby experti z viacerých členských štátov a regiónov sa zoskupili a vyhodnotili, čo sa vlastne stalo, tak aby sme mali jasnejšiu predstavu o príčinách. Myslím si, že sú mimoriadne zložité, ale pokiaľ by sme mali jasnejšiu predstavu o príčinách, mohli by sme začať uvažovať o primeraných opatreniach. Je potrebné urobiť rizikové analýzy pre jednotlivé vodné toky a je potrebné e, uvažovať o lepších preventívnych opatreniach, pretože ťaž, e, silné zrážky budú aj naďalej pokračovať a e, keby vznikla takáto nová naliehová situácia, je potrebné zabezpečiť koordinovanejšiu reakciu. Myslím si, že by bolo užitočné, keby, že keby sa stretli alebo zišli experti a vyhodnotili, čo sa vlastne dialo. Pani podpredsednička Isabel Durand za zelených. Ďakujem, pán predseda. Ja by som takisto chcela vyjadriť v mene zelených, sústrať všetkým rodinám, všetkým osobám, ktoré boli postihnuté týmito dramatickými povodňami, tými, ktorí stratili milované bytosti a ktorí stratili čas svojho majetku. Chcela by som takisto poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí veľmi aktívne v posledných týždňoch vystupovali vo všetkých postihnutých regiónoch. V nadchádzajúcich mesiacoch bude potrebné odškodniť obete a bude potrebné potrebné eh, zaujať eh, nový prístup a prijať novú eh, inovatívnu politiku. Navrhujem tri typy opatrení. V prvom rade sú to opatrenia na obnovu a rekonštrukciu, aby bolo možné lepšie chrániť pôdu, pretože vždy, keď sa stavia nová budova, tak je potrebné, aby sa stále čoraz viac pôdy zabralo a E, ďalším je lepšia polnospodárska politika, pretože intenzívne polnospodárstvo takisto e, poškodzuje pôdu a je potrebné použiť všetky agroenvironmentálne opatrenia. A po tretie, systém varovania tak aby sa jednotlivé lokality mohli pripraviť na takéto e, udalosti, pretože niekedy skutočne tá odozva nebola dostatočne rýchla a preto je potrebná lepšia koordinácia na reakciu reakcie na meteorologické varovania. E, všetky tieto politiky, to znamená v oblasti prevencie aj v oblasti zásahu, je potrebné lepšie zaceliť tak, aby tá politika bola užitočná a aby sme mohli e, nájsť my naše riešenie, vrátanie e, pomoci obetiam, rodinám obeti. Ďakujem pani Jolie Gowling, konzervatívci a reformisti. Ďakujem, pán predseda. Aj moja skupina vyjadruje úprimné úprimnú sústrasť eh, postihnutým osobám. Ja mám veľmi osobnú skúsenosť, pretože v mojom, v mojom regióne takisto došlo k povodňam a vtedy som sa prvýkrát dostala do kontaktu s Európskym parlamentom a inšpirovalo ma to k tomu, aby som sa stala jeho eh, členkou. Len tento týždeň došlo v mojom regióne v Komo k ďalšiemu E, ďalšej povodni. E, pán Sterks povedal to isté, čo som chcela povedať, ale myslím si, že systém včasného varovania je veľmi dôležitý. Napriek tomu vieme, že ako rýchlo sa môže počasie zmeniť a neviem, či je skutočne dobre vynaložiť veľké prostriedky na e, systém včasného varovania. Ja si však myslím, ako povedal pán Sterks, že by bolo dobré keby sme e, v Európe vytvorili takú situáciu, aby sme sa mohli navzájom poučiť z našich skúseností. Ja viem, že v našom regióne nám veľmi pri povodniach pomohlo naše prepojenie predovšetkým s rakúskymi regiónmi, kde mali obrovské skúsenosti s povodňami vo vysoko položených oblastiach, ktoré sme my nemali. Preto si myslím, že by bolo veľmi dobré, keby sa naozaj vytvorili takéto regionálne prepojenia, prostredníctvom ktorých by sme sa mohli navzájom od seba učiť, pretože jednoznačne tomuto bude dochádzať aj naďalej. Ďakujem. Zjednotená ľavica, pán predseda Lothar Bisky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte v mene GUNGL, by som chcel vyjadriť sústrasť obetiam. Ja si myslím, že vo všetkých stranách sme si v tomto zajedno, rovnako ako v tom, že musíme rýchlo pomáhať. Veľa rozumného tu už odznelo, nechcem to preto opakovať, len to chcem podporiť. Rád by som ešte zdôraznil jeden aspekt, a to sú tie dlhodobé škody Nezabudeme prosím na to, že niektoré dopady prírodných katastrof sú dlhodobejšieho charakteru, než sa dá momentálne predpokladať. A preto je podľa mňa dôležité, aby Fond Solidarity a opatrenia, ktoré príjmame, aby tieto reagovali aj na takéto dlhodobé škody na životnom prostredí a prírode. A ešte jedna myšlienka. Diskutovať o tom môžeme, ale dôležitejšia vec je, aby sme robili podporu aby sa priamo na mieste v teréne dala zorganizovať taká svoj pomoc, pretože v teréne priamo na mieste poznajú situáciu lepšie než my tu v parlamente. Ďakujem. Hovorí pán predseda. Teraz má slovo pani Pizotto za EFD. Ďakujem pekne. V mene mojej skupiny by som tiež chcela vyjadriť sústrasť všetkým postihnutým. Pokiaľ ide o môj región, máme tam 5 miliónov obyvateľov a 135 obcí bolo postihnutých týmito e, záplavami. 7 tisíc ľudí prišlo o všetok majetok, boli zničené veľmi dôležité zariadenia, dve osoby prišli o život, v polnohospodárstve sú obrovské straty, rôzne podniky utrpeli straty a tak ďalej. Takže Veľmi jasne vidíme, aké obrovské rozmery tieto katastrofy v poslednej dobe naberajú. Európa musí robiť viac, Fond Solidarity musí tiež byť zapojený a tieto prostriedky často nie je možné flexibilne uvoľniť. Nie je však ono nejaké veľké stratégie, o nejaké veľké rozvojové projekty. Nemusíme investovať priamo pri občanoch, tam, kde naozaj existujú takéto rizika. záplav. Je potrebná taká regionálna správa veci verejných, ktorá bude zodpovedná v zmysle prevencie. Musíme viac investovať do riek, aby e, do ich spevnenia, aby spevnenia ich brehov, aby neohrozovali našich občanov. Takže Európa musí poskytnúť odpoveď na takéto otázky, aby sme neboli zdelení občanom, tak ako nás z toho často obvinujú. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Tým sme uzavreli túto rozpravu. Bola krátka o prírodných katastrofách v Európskej únii, konkrétne o záplavách. Kolejným